Okay, colleagues, if everybody could now take their seats. Takže kolegovia, prosím, usadte sa. Som Linda McEwen, som predsedničkou výboru DV. Rada by som privítala všetkých kolegov z výboru LIBE. Predovšetkým túto spolu predsedničku Kingu Gall, ktorá je prvou podpredsedničkou výboru LIBE. Takže vítam vás tu v našom výbore. Budeme tu dnes diskutovať o veľmi dôležitej téme, o ktorej počujeme skoro každý deň v novinách. Všetci e, vieme, ako to vyzerá v stredozemnom mori, že ľudia odchádzajú, prchajú pred chudobou, utekajú z chudobných krajín, takže samozrejme je tu kľúčové prepojenie medzi rozvojom a migráciou pre nás všetkých a pre našich voličov. Dnes budeme hovoriť o veľmi citlivej téme. Týka sa to externých politík EÚ, rozvojová humanitárna pomoc. Máme tam taktiež e, oblasť e, slobody a spravodlivosti, Budeme hovoriť aj o konkrétnych právomociach členských štátov EÚ, pretože sú tam určité oblasti, kde e, samozrejme EÚ a členské štáty majú vzdielané právomoci. Takže samozrejme hlavným, jedným z hlavných kľúčových, kľúčových aspektov rozvoja politiky, že musíme byť koherentní. A vytvoriť jasnú politiku, ktorá bude aj fungovať. Bude pomáhať tým, ktorí e, čelia konfliktom a extrémnej chudobe v rozvíjajúcich sa krajinách. A myslím si, že toto je komplikovaná téma, o ktorej budeme dnes diskutovať. A nielen budeme analyzovať ten problém, ale aj možno si vypočujeme dnes nejaké riešenia alebo možné riešenia. Máme, že diskusia je náročná. Aj u nás ľudia hovoria, že nechcú vytvárať také podmienky, ktoré v podstate priťahovali utečencov do Európy. Samozrejme, všade táto diskusia o emigrácii prebieha. Je to komplikované je ťažké hľadať riešenia, takže treba ich hľadať a treba analyzovať situáciu. Máme tu štyroch rečníkov. Je tu... Začnem od sprava. Pán Eugenio Ambrosi, ktorý má e, na starosti migráciu, inter, internú organizáciu migráciu, pani, potom je to pani Papadulu, ktorá má na starosť e, utečencov a exi. Máme tu veľvyslanca Africkej únie v EU a krajín AKT, pán Brandeo, taktiež po mojej lavici. A úplne napravo sedí pán Koneroj, ktorý je generálnym tajomníkom mimovládnej organizácie Solidár. Takže všetkých vás tu vítam. Teším sa na vaše dnešné prejavy. Vidíte, že je tu bohaté zastúpenie našich poslancov je to extrémne dôležitá záležitosť, ktorej musí mať jasnú politiku. Takže pani Gál, môžete hovoriť. Ďakujeme pani McEwen. Takže za členom výboru LIBE môžem povedať, že táto iniciatíva spoločného zasadania je samozrejme veľmi vítaná. Je tu veľmi výrazný aspekt imigrácie, ktorý spadá do právomoci LIBE a aj do právomoci DV. A my v roku 2015 budeme v rámci LIBE pracovať na strategické iniciatívnej správe ohľadom e, situácie v Stredozemnom mori a ohľadom toho, že potrebujeme holistický prístup k tejto otázke a potom nám určite dnešná diskusia e, a dnešná výmena názorov poskytne aj vodítka do ďalších diskusí v rámci nášho výboru. Takže Takže najprv si vypočujeme pána Eugenia Ambróziho, ktorý je regionálnym e, riaditeľom internej organizácie pre migráciu. Ja by som sa poprosil všetkých rečníkov, aby hovorili maximálne 8 minút, pokiaľ to bude možné, takže pán Ambrózi, môžete hovoriť. Thank you very much. Takže ďakujem za pozvanie do vášho výboru. Prajem všetkým dobré ráno. Rád by som zdôraznil pár bodov, o ktorých si myslíme, že sú extrémne dôležité v rámci e, v diskusii ohľadom migrácie a rozvoja, pretože máme obmedzený čas, takže je dôležité sa sústreďovať na konkrétne prioritné body. Na úvod by som chcel rozptýliť niektoré mýty, ktoré často počujeme, často počujeme, keď skúmame e, vzťah medzi migráciou a rozvojom. Takže poprvé, je to taká koncepcia alebo predstava, že keď hovoríme o migrácii, o migračnej politike, že sa to týka predovšetkým vízových režimov, kontroly e, všeobecne, kontroly hraníc, dohľadu na hraniciach ale imigračná politika, to sa neobmedzuje len na to, že budeme kontrolovať, kto k nám príde, ale taktiež je treba sa zamerať na to, ako využiť tých ľudí, ktorí k nám prídu. Takže zmena postoja a už v podstate nekontrolovať, ale skôr lepšie využívať určité javy, myslím si, že toto je dôležité sa k tomu stavia takto. Druhý mýtus. Keď hovoríme o migrácii a o rozvoji, myslíme si, že tým, že zlepšíme rozvojovú situáciu krajín pôvodov, pôvodu a tr- prechodových tranzitných krajín, tak v podstate e, zastavíme alebo znižíme e, imigračné toky. Ale nie nutne sa to musí stať, pretože ako história nám ukázala, že nevždy to tak je ale nevždy je to ani správne. Nede o to, aby sme zastavili migračné alebo mobilitné toky, ale musíme ich riadiť a spravovať tak, aby sme z toho mali prínos. Máme zo svojej skúsenosti, aj z našej osobnej skúsenosti často, že imigrácia v podstate neprebieha len smerom spod eh, rozvinutých krajín. Práve naopak, v rámci rozvoja krajiny príde chvíľa, kedy v podstate sa ten rozvoj dostane na určitú úroveň a úmysel ľudí presťahovať sa do inej krajiny taktiež v podstate môže prísť. ľudia si môžu povedať, dobre, pôjdem niekde inde a vidíme to tu aj my, čo tu sedíme. Povedali sme si niektorí, dobre, presťahujem sa inde, kde sa bude mať lepšie. My všetci sme e, súčasťou týchto mobilitných tokov a nepochádzame z e, pod e, rozvinutých krajín, nesatočne rozvinutých krajín. Nevyhnal nás hlad. Žijeme mobilný život. Ale je to, sú to iné potreby alebo predstavy, ktoré nás poháňali ďalej. A tretí mýtus, ktorý je treba rozstýliť, je, že keď hovoríme o rozvoji a e, imigrácii, tak nehovoríme len o podstate južnej e, pologuli sveta. Nehovoríme len o krajinách pôvodu a tranzitu, ani len o e, teraz zmene, zlepšení situácie v týchto krajinách, ale o tom, že imigrácia musí v podstate prispievať k udržateľnému e, rozvoju v našej časti sveta, Takže je to dvojsmerná ulica. Nejde tu len o to, že musíme využívať imigráciu, ale taktiež ju využíva tak, aby podporovala e, rozvoj našich vlastných krajín. Bolo povedané, že je to veľmi komplikované, komplikovaný vzťah medzi rozvojom a migráciou. je to niečo také, ako keď si deti spájajú rôzne body a potom dostanú obrázok. A často, keď sme sa na to pozreli z určitého uhla, tak to nedávalo zmysel, ale potom postupne sme začali prichádzať na to, ako tie guličky pospájať a nakoniec nám ten obrázok vystal pred očami. A vlastne potom sme zistili, čo je treba robiť, aby sa dostali tam, kde sme chceli. Takže tie body, o ktorých hovorím v súvislosti s migráciou, a rozvojom sú komplexné, je treba pochopiť, že ich je veľa a že ich prepojenie je komplikované, pretože táto komplexnosť v podstate eh, je podmienkou pre vyváženosť účenej politiky. A tieto body sa navzájom ovplyvňujú. Nie len uh, rozvoj podporuje migráciu, ale aj migrácia podporuje rozvoj. Takže treba pochopiť, že je to veľmi komplexná záležitosť. Naša migračná politika je e, v súčinnosti s e, pracovným trhom. Zajomne sa ovplyvňujú. Taktiež je tu ďalší aspekt. Obchodná politika, environmentálna politika. Taktiež je tu vzťah e, s e, hospodárskou politikou napríklad. Mohol by som hovoriť o iných politikách, napríklad e, zdravotníctvo, vzdelávanie a tak ďalej. No a teraz tu máme historickú chvíľu. Diskutuje sa v rámci medzinárodného spoločenstva ohľadom tzv. programu po roku 2015. Máme tu, stanovujú sa teraz ciele rozvojové ciele pre ďalších 15 rokov, takže v podstate chceme si znovu premysliť a prepracovať eh, rôzne stratégie a nástroje, ktoré sme používali doteraz eh, v rámci našich diskusí a v rámci našej práce na rozvoji a migrácii. Pričom samozrejme musíme uznať, že migrácia v podstate je potrebná pre tri piliere e, v rámci tých e, cieľov. Je to hospodársky, e, sociálny a environmentálny pilier. A myslíme si, že sú tu určité špecifické dôležité témy, na ktoré nesmieme zabúdať, pretože môžeme úspešne podporovať niektoré tieto prvky a to potom povedie k úspechu. Takže poprvé, prvok, ktorý musí byť vo všetkých diskusiách ohľadom rozvoja a migrácie, to je rámec práv alebo ľudských práv. A to z jednoduchého dôvodu, pretože v dnešnej dobe často migranti a ich rodiny sú, majú veľmi komplikovanú situáciu, často e, sú zraniteľní, majú neistú situáciu, nemajú dostatočný prístup k základným infraštruktúram a službám, či už k zdravotníctvu a, alebo podobne. A často sú vystavení e, nerovnoprávnemu zaobchádzaniu, diskriminácii a pokiaľ pracujete e, v prostredí, kde nie je isté, že budú dodržiavané vaše základné ľudské práva, tak toto rozhodne nenapomáha tomu, že by sme lepšie využívali e, to, že migranti k nám prichádzajú. Musíme sa snažiť zaručiť e, dodržiavanie ľudských práv. To je prvý a najdôležitejší krok, ktorý musíme urobiť. My sme sa ručili, že migranti prispejú k rozvoju krajiny, do ktorej prišli a aj z ktorej odišli. A otázka ľudských práv migrantov je dnes možno ešte aktuálnejšia v súvislosti e, s humanitárnou alebo nútenou migráciou. My dnes vidíme, že sú mnohí utečenci alebo vysídlení ľudia, ktorí museli opustiť svoje domovy pre, z dôvodu bezpečnostnej situácie, z dôvodu vojny. Je to ešte horšie než po druhej svetovej vojne. Myslím si, že to poprvýkrát tej doby, že takýchto osôb je viac než 50 miliónov. A nie je to len humanitárny problém, nie je to len otázka humanitárnej reakcie, je to veľká prekážka rozvoju v niektorých častiach sveta. A to nie len preto, že prebieha ničenie, že sú tam infraštruktúrne problémy, ktoré mm, nastávajú v dôsledku napríklad e, zemetrasení alebo vojen. Nejde to len o rekonštrukciu. Ide to aj o to, že strácame v podstate ľudský kapitál. Preto často sa veci neriešia úplne. Pokiaľ budeme my, keď sa len prestavíme nakoľko, aká je škoda spáchaná na mladej generácii v Sýrii, aká je tam škoda na ľudskom kapitále, tak si dokážem predstaviť, aký to bude mať dopad na ďalší vývoj v tejto krajine a na jej rekonštrukciu. Takže musíme byť oveľa rozhodnejší a rozhodnejším spôsobom harmonizovať našu reakciu na humanitárnu krízu Taktiež to musíme politicky prepojiť s ďalšími aspektami, ktorí možno nefungujú priamo v súčinnosti, v súčinnosti s humanitárnou politikou, či už je to obchodná, zamestnanecká politika, zdravotný systém, ehm, pracovný trh, vzdelávanie. Musíme byť koherentní, koher, musíme mať koherentný prístup v rámci našej reakcie na túto situáciu. A toto taktiež je pravda v rámci eh, dopadu na environmentálnu politiku. Environmentálna politika taktiež má dopad na migráciu. Musíme sa zameriať napríklad na problémy ako napríklad diverzifikácia zdrojov živobytia ľudí, ktorí sú zasiahnutí e, environmentálnymi alebo zhoršovaním environmentálnych faktorov. Taktiež je treba zvýšiť odolnosť jednotlivcov a spoločenstiev. Toto bude čoraz dôležitejšie v rámci nášho života. Či, ne už kde budeme na svete, pretože klimatické zmeny, to je fakt. To je realita. A nedá sa, pred, nedá sa predtým zatvárať oči. Čo sa tu snažím povedať? Snažím sa tu hovoriť nielen o komplexnosti týchto politík, ale taktiež o tom, že vzájomná interakcia, migrácia, rozvoja je dôležitá, pretože sa navzájom ovplyvňujú Musíme sa pozrieť teda ešte na dva aspekty celého, celého javu, pokiaľ chceme zmeniť implementáciu našich politík. No a hovoríme tu od začiatku o možnosti riešenia. Pokiaľ by som mal nejaké univerzálne riešenie na to, tak asi by som tu teraz nesedel, bol by som úplne inde. Nemám všetky odpovede, ale niektoré možno mám a rád by som ich tu predniesol. Predovšetkým jednu pretože často počúvame v rámci diskusí v médiách o dôležitosti s rozvíjajúcimi sa krajinami, spolupráca medzi krajinami pôvodu a cieľovými krajinami. Migrácia je cezhraničnou otázkou, netýka sa len nejaké jednotlivé krajiny. Je to otázka medzinárodnej spolupráce a teraz viac než kedykoľvek predtým. Migrácia je z bodu A do bodu B, máme tam aspekt mobility, Je to otázka, ktorú, ktorú musíme riešiť spoločne. Ale ako, v akom rámci spolupracovať? s rozvojmi krajinami. To je otázka. A tu by som chcel povedať, že rozvojový aspekt migrácie sa netýka len tretich krajín alebo rozvojových eh, krajín a tranzitných krajín, ale aj rozvinutých krajín, kam títo migranti v podstate smerujú. Máme tu taktiež vzťah medzi darcami a príjemcami humanitárnej pomoci. Musíme tu mať plnoprávne politické partnerstvo medzi týmito krajinami. Teraz už mm, som splnil svojho seminu, takže e, končím môj prejav. Ďakujem, pán Ambrózi. A teraz odozdávam slovo mm, našmu druhému rečníkovi. Je to jeho excelencia Parambran ktorý je je tu zastupcom stále zastúpenia Africkej únie a krajín AKT v Bruseli. Bude veľmi zaujímavé si e, vypočuť jeho názory teraz z africkej perspektívy a možno by sa taktiež mohol e, vyjadriť e, k iniciatíve migrácie z afrického rohu do Európy. Ďakujem. Ďakujem za túto príležitosť sa tu môcť vyjadriť dnes ráno a prispieť do diskusie. Áno, migrácia spôsobuje stále väčšie obavy, predovšetkým v Európe a do určitej miery aj v Afrike. A rád by som všeobecne sa vyjadril k otázke rôznych typov migrácie, ktoré vidíme, predovšetkým v kontexte medziregionálnej a medzinárodnej migrácie. Ako hovoril predrečník, mali sme kontextualizovať migráciu v rámci tých e, e, rozvojových cieľov po roku 2015, o ktorých sa nedávno rokovalo. Musíme sa na to pozrieť v rámci e, africkej agendy 2063 taktiež v rámci afrického partnerstva, alebo 2063, v rámci afrického partnerstva máme tu e, úlohu 11. Európskeho e, fondu e, v rámci rozvojového programu. Je tu aj možno určitá úloha pre súkromný sektor, verejné súkromné partnerstva a tak ďalej. Vieme, že sú to faktory, ktoré e, ľudí vyháňajú a na, na, na druhej strane priťahujú. Vieme, že, že sú tam cezhraničné e, rôzne trestné činnosti, kde sa napríklad pašujú ľudské bytosti, vykoristujú sa ľudia, že sú migranti vystavení týmto kriminálnym sieťam. Bohužiaľ, imigrácia je vždy eh, na verejnosti skôr vnímaná negatívne, ilegálna imigrácia. Máte tam tváre tisícov eh, zraniteľných ľudí, ktorí sa snažia dostať eh, buď z Stredného východu alebo z Afriky cez Stredozemné more do Európy. Toto v podstate formuje európsky názor, európske vnímanie a ľudia hľadú eh, v podstate svoju strachu a ľudia sa snažia obrniť, zabezpečiť eh, a udržať imigrantov vonku, pretože oni môžu destabilizovať náš eh, veľmi pohodlný spôsob života. A toto sa pretavilo v rôznych členských štátoch EÚ aj do toho, ako voliči volili v komunálnych voľbách aj na národných voľbách. A čas do väčšej miery v EÚ vidíte, že imigrácia je jednou z hlavných otázok a programové vyhlásenia politických strán sa musia zaoberať touto otázkou, tak aby získali čo najviac hlasov a aby buď si zachovali svoje miesto vo vláde, alebo by sa do nej dostali e, do určitej miery. Tu vidíme aj znepokojujúci nárast prejavov rasizmu, xenofóbie. A ako to všetko riešime? Určite nemôžeme ľuďom zabrániť v tom, aby migrovali, pretože migrácia za rôznych meniacich sa okolností prebiehala vždy v minulosti a bude pokračovať. Nemôžeme ľuďom zabrániť, aby e, sa presúvali. A hlavná otázka je tá, ako tieto e, v podstate pohyby spravovať, tak aby to bolo prínosné pre všetkých. aj pre krajinu pôvodu, pre krajinu, e, pre cieľovú krajinu, aby ľudia z toho mali prínos. Máme medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými sa musíme riadiť. Ľudské práva migrantov, aj dodržiavanie, to je kľúčové. Sú to zraniteľní ľudia, ktorí čeli veľkému riziku, aj ich rodiny čeli veľkému riziku a zo zúfalstva sa rozhodli, že sa vyberú za lepším životom. Oni nechcú byť príťažou v rámci systému sociálneho zabezpečenia. Oni chcú byť cenenými členmi v tej krajine, chcú si nájsť prácu, chcú normálne žiť. Taktiež vidíme príklady pokritectva, keď sa zabrame migráciou. Pokiaľ v rámci hospodár- nášho hospodárstva by demografia a hospodárstvo si vyžadovali, aby sme eh, hľadali a snažili sa nalákať určité typy ľudí, tak sme ochotní to robiť. Ale ten typ ľudí, ktorých priťahujeme ako imigrantov, by mal odpovedať určite už očakávanie v oblasti vzdelávania, kvalifikácií, tak aby zapadli do našej schémy. Pokiaľ ide o ľudí e, s čiastočnými zručnosťami, ktorí môžu spadať do e, rôznych kategórií, tak tam sme už zrazu veľmi opatrní. Uh, aj e, spracovatelia e, víz takýmto ľuďom takmer znemožnia e, dostať sa na naše územie ako regulárni migranti. Mali by sme sa zaoberať týmto a zaoberať sa aj príjmaním politík, ktoré by predstavovali pre obe strany pozitíva. Určite rozšírenie a prehlbenie regionálnej integrácie zvýši pracovnú mobilitu. EÚ e, zvyšila e, svojich, počet svojich členov, prehlbila integráciu vo svojom vnútri a to e, viedla aj k tomu, že sme uvideli, ako e, pracovná mobilita môže viesť e, k problémom vo vnútri EÚ. A potom, čo ešte s ľuďmi, ktorí prichádzajú zvonka regiónu Európskej únie? Čo úprimne povedané potrebujeme, je pohnúť sa ďalej od retoriky e, k konkrétnym krokom. Diskutovali sme o týchto veciach už dlho a nemôžeme tu len tak strieľať do tmy. E, politická vôľa e, tu je, záväzky tu sú, takže môžeme naozaj naplniť obsahom e, akékoľvek dohody. Máme systematické oblasti, na ktoré sa môžeme sústrediť, e, v oblasti obchodovania s ľuďmi, e, neregulárnej e, migrácii, pracovnej migrácii, mobilite, v oblasti diaspory a medzinárodnej ochrany. Máme tu e, Európsku iniciatívu pre africký roh e, v oblasti e, pašovania migrantov z Chartumu. Tiež tu máme spoločný program pre pracovnú migráciu, ktorú prijali pred dvoma mesiacmi šéfovia štátov a vlád EÚ. Afri- e, e, iniciatíva pre africký roh bola prijatá okamžite po tragických incidentoch na Lampedúze a trvalo e, približne 18 mesiacov, kým došlo k prvej konzultatívnej konferencii. Na ňu následovala ministerská konferencia v oktobri 2014 a na nej bola podporená táto iniciatíva. Cie, tejto iniciatívy je zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi v regióne, pokiaľ ide o výzvy obchodovania, pašovania v tejto oblasti. Númer polovica všetkých migrantov sa snaží eh, nájsť dôstojné pracovné príležitosti a spoločný uh, eh, Eh, program eh, eh, sa snaží zabezpečiť voľný pohyb migrantov v Afrike, čo by sa znížil tlak a počet migrantov, ktorí by chceli využívať nebezpečné, nelegálne migračné cesty. A treba teda prehlbovať kontinentálnu kooperáciu a trvalý, trvalý rast v Afrike za týmto účelom. A napokon máme tu e, e, dohodu s voľným e, pohybom práce v rámci východoafrického regiónu. Dúfajme, že o pár mesiacov začne fungovať zóna voľného obchodu vo východnej Afrike, čo by viedlo k tomu, že pracovné síly sa budú môcť voľne presúvať z jedného regiónu do druhého, čo by prispelo eh, k rozvojovým iniciatívam v rámci afrického eh, kontinentu a zredukovalo by to tiež počet ľudí, ktorí by sa eh, snažili prechádzať nelegálnym spôsobom cez Stredozemné more do Európy. Spoločný migračný program sme diskutovali s kolegami v Bruseli a samozrejme sme hľadali podporu zo strany viacerých rozvojových partnerov eh, v oblasti implementácie teda aj panafrického eh, programu EÚ a Afrika. No a na záver V rámci e a afrického partnerstva e, tu potrebujeme mať e, neustal účasť členských štátov EÚ. V minulosti dialog v tejto oblasti bol skôr monológom zo strany EÚ, pretože sme tam mali veľa členských štátov, ale nebolo to reciprokované EÚ. Úsilie by sa malo posilniť v oblasti e, vízového režimu, aby sa e, e, zlepšil stav tejto oblasti. Treba podporovať výmenu informácií, najlepších postupov a podporovať ľudské práva, chrániť ľudské práva migrantov, žiadateľov o azyl a vnútorne presídlených Treba e, podporovať trvalúžateľný e, rast a integráciu migrácie do programov znižovania chudoby, zamestnanosti a e, teda rozvojové agenty po roku 2020. Pani predsednička, úplne na záver chcem sa podeliť o jednu obavu, ktorú mám, pokiaľ ide určité printové médiá ktoré hovoria, že EÚ zvažuje outsourcovať spracovávanie e, migrantov, pokiaľ je určité krajiny Euromadu. Neviem, či sa to e, zrealizuje v blízkej budúcnosti alebo nie. To je niečo, na čo by sme mali dohľadať, ale z afrického pohľadu by to bol nebezpečný prístup, ktorý by šiel eh, eh, eh, tak, tým istým smerom, ako to urobila Austrália v prípade Papuojinovej Guinei. A to by viedlo k potieraniu ľudských práv migrantov do veľkej miery. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec, za vaše zaujímavé myšlienky. Ďalším rečníkom je pani Aspasia Papadopulu, ktorá e, vypracovala e, nedávno veľmi zaujímavý e, projekt v tejto oblasti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvanie. Naša európska sieť, ktoré pôsobia v oblasti utečencov a žiadateľov o azyl, je sieťou mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti. Chcela by som eh, povedať eh, eh, pár vecí, ktoré treba mať na pamäti v súvislosti s touto témou. Poprvé, po prvýkrát od druhej svetovej vojny počet utečencov sa zvýšil na 51 miliónov. To je bezprecedentný počet, väčšinou z nich, väčšina z nich nie je v Európe a možno tam ani nikdy nechcú byť a druhý bod ktorý treba spomenúť, e, e, pod e, čas, ktorý v exíle strávia utečenci, je 20 rokov a toto nazývame predlženou, teda podrženým postavením utečenca. Takže to už nie je humanitárna otázka, to už je otázka rozvoja, vývoja trvalo, trvalých riešení. Títo ľudia sú tam, je tam celá generácia, ktorá vyrastie v exíle. A tu spolupracujeme s partnerskými krajinami, e, venujeme sa spolu e, otázkam utečencov. Všetky krajiny, či už v EÚ alebo nie, majú rovnakú, rovnaké záväzky v oblasti medzinárodnej ochrany, pretože e, podpísali viaceré e, e, dohovory o ľudských právach a ľudia by mali nájsť ochranu kdekoľvek sú. A je to aj o solidarite. Nie je to o tom, že EÚ sa snaží presunúť na nich problém a oni majú sami sa venovať poskytovanie pomoci utečencom a musíme byť naozaj e, dôveryhodní, musíme z európskej strany naozaj e, poskytovať možnosť podpory e, alebo možnosť, aby značný počet ľudí prišiel naozaj na európske územie, ak chceme byť dôveryhodní. A po tretie, je to otázka rozvoja. Nie je to len o potravinách a dekách. Treba pomôcť týmto ľudí, ľuďom, aby mali dôstojný život na inom mieste, než kde vyrástli. Keď sa pozrieme na závery rady z decembra roka 2014, tam sa spomína, že e, e, sú tu veľké výzvy vystávajúce z konfliktov e, existujúcich v rôznych častiach sveta a treba ich riešiť. Toto je, myslím, dôležitý krok. Spomína sa to E, takto zreteľne v záveroch rady a tie tiež spomínajú potrebu implementovať e, medzinárodné e, ochranné rámce s partnerskými mimovládnymi organizáciami sme prednedávnom vypracovali projekt o lepšom prepojení externých a interných dimenzií v, tomto, v tejto oblasti. A chcem sa s vami teraz podeliť o niektoré e, z výstupov tohto projektu. E, potrebujeme koherentný, koordinovaný prístup. Nie je to o jednotlivých politikách, je to o e, koherentnom celistvom prístupe, to myslím treba spomenúť, to je teraz to najdôležitejšie, holistický prístup a je kľúčový. Tiež treba posilňovať prepojenie medzi humanitárnou pomocou a rozvojom tomu patrí aj implementácia agendy odolnosti. Treba budovať partnerstva, spolupracovať s e, vládami partnerských krajín, ale aj s e, miestnymi e, komunitami, ktoré teda sa starajú o utečencov. Väčšina utečencov dnes vo svete žije v mestských oblastiach, nie v táboroch tiež by sme mali vnímať utečencov ako ekonomických aktorov, nie sú len primateľmi pomoci sú prispievateľmi do miestneho hospodárstva. Žijú, e, pracujú, prosperujú, e, míňajú e, prostriedky a majú pozitívny vplyv na hospodárstvo komunity, v ktorej žijú. Nemáme veľa údajov o tomto. Treba to hĺbšie preskúmať, tento aspekt, a nájsť spôsoby, ako tento pozitívny aspekt podporovať. Tiež musíme podporovať kapacitu partnerských krajín, eh, aby mohli úspešne sa venovať víziem, ktorým, vízom, ktorým eh, čelia, aby mohli viac podporovať eh, sebestačnosť. Na to potrebujeme cielené intervencie aj dlhodobé rozvojové plány už od včasných začiatkov kríz. E, treba sa na to pozerať ako teda na prierezovú otázku v, v viacerých rozvojových e, programoch, nie iba ako cieľenú podporu pre určité potreby. Pokiaľ ide o cieľené intervencie, obzvlášť e, nový finančný rámec externý imigračný fond má externú dimenziu, ktorá môže podporovať takéto Eh, otázky v, členských, v, tretich členských, v tretich eh, krajinách aj eh, programy v rámci DCI majú cieľ podpory horizontálnej pre žiadateľov o azyl v oblastiach ako sociálna inklúzia, sociálna ochrana, rodová rovnosť ale takisto aj v oblastiach ako sebestačnosť a podobne. A pokiaľ ide o regionálne e, pomocné programy, tu je e, tu sa tiež spomína v strategických e, usmerneniach niečo, spomenul to aj komisár Pramopulos a tiež sa to odrazí aj v Európskej agende pre migrácie, že treba tieto aspekty rozšíriť, posilniť regionálny program rozvoja a ochrany tiež toto obsahuje. Treba tieto programy implementovať. My sme preskúmali ich implementáciu od roku 2005 až do dnešných e, dní. A zatiaľ teda e, to boli také nesúrodé iniciatívy s rôznym dopadom. V niektorých prípadoch naozaj sa podporili lokálne e, e, ochrana a podobne, ale v iných e, prípadoch išlo vlastne iba o dodatočné financovanie pre základné služby. A dôvod toho, že zatiaľ sme nesplnili v tejto oblasti očakávania z roka z oznámenia z roku 2005 e, bolo, že tu išlo naozaj malé projekty, pretože nebolo dosť financií a na druhej strane, že tam bolo príliš veľa cieľov a jeden projekt ich samozrejme nevie splniť. A to vlastne viedlo k tomu, že tu nebola dostatočná e, koncentrovanosť. A takisto je tu nedostatok koordinácie e, vo vnútri jednotlivých krajín, ale aj na úrovni členských štátov EÚ. Potom je tu e, aj nedostatok e, zainteresovanosti partnerských krajín. Neboli dostatočne e, začlenené do týchto projektov podpory utečencov a vnútorne presídlených. Je potrebné na to, aby vstúpili do politického dialógu. Inak sa to nevyrieši. A neviem, či mám ešte dosť času spomenúť ďalší aspekt. Chcela by som povedať jednu poslednú poznámku už som spomenula, že niektorí ľudia e, e, e, sa narodili a vyrastli v utečenských táboroch a vnímame to ako humanitárnu otázku. Mali by sme tento pohľad presunúť, mali by sme tam injektovať rozvojovú pomoc a E, do, e, politic, do stratégií politického rozvoja, aby sme mali začleniť aj tieto e, aspekty dlhodobých utečencov, zaobrať sa tým, ako ľudia môžu mať prístup k vzdelávaniu, školeniu, ako podporiť ich sebestačnosť, kdekoľvek sa teda nachádzajú. Aj pán veľvyslanec to spomenul je treba podporovať teda trvalodržateľné riešenia aj mobilitu. Ďakujem pani Padopulu a teraz uh, dám hneď slovo pánovi Conny Writer, generálemu tajomníkovi a povie nám niečo k vnútornej práci tejto mimovládnej organizácie. A ďakujem za pozvanie a veľmi pozitívne som prekvapený, pretože som prešiel od stanice metra e, e, peši sem a bolo všetko prázdne a tu je viac ľudí, e, ktoré sa zaujíma tú tému, než ako bolo, keď som prechádzal od zastávky metra sem k parlamentu. Ako viete, americkí politici hovoria, že to je situácia win-win, keď hovoríme o rozvoji, kde môžeme mať takýto prístup, ale keď hovoríme o migrácii, tak väčšinou e, nemáte so sebou, nemáte na vašej strane e, hlasy väčšinu, čiže myslím, že tu máme veľké príležitosti. Nie len, že bude prebiehať diskusia v rámci Európskeho roka rozvoja, otázka bude, E, čo sa týka politickej koherentnosti rozvoja, podľa mňa e, toto je e, niečo podobné ako holistický prístup. Je to jediná diskusia v parlamente, kde nehovoríme o holistickom prístupe. Keď hovoríme o migrácii, aké sú tie motorové faktory, hovoríme o e, priťahujúcich a odpudzujúcich faktoroch. E, tie push faktory sú tie, ktoré súvisia so sociálnou situáciou ľudí, ľudí, pokiaľ ide o rizika ich existencie. A ak niektorí z vás e, e boli v za 3. 3. oktobra, tak e, to nebola len návšteva ostrova, ale chceli sme sa pozrieť a na sekundu si predstaviť, čo e, vlastne motivuje ľudí nastúpiť do týchto lodí. Videli ste tie lode? E, vy by ste sa vybrali na takúto loď, neviete, koľko bude trvať tá plavba cez more a dostanete sa na Sicíliu. Čo motivuje, motivuje tých ľudí? Ich motivuje strach z vlastnej existencie, chcú slušný život a chcú slušnú prácu. Toto je ich hlavná motivácia. Čiže ak e, na druhej strane Stredozemného mora nemôžeme mm, predložiť návrhy a prispieť k tomu, aby ľudia si mohli zabezpečiť slušnú existenciu a slušný život. Môžeme hovoriť o Frontexe, o hraničnej kontrole a o všetkých týchto otázkach, ale bude to zbytočné ani berlínsky múr nezabránil ľuďom, aby prechádzali z východu na západ. Čiže otázka je, akým spôsobom riešiť túto otázku a ako na jednej strane nájsť e, humanitné riešenia, na druhej strane ekonomické riešenia a predovšetkým sociálne riešenia. Prvé, čo tu bolo povedané, je pripomínať realitu. 203, e, 232 e, miliónov migrantov E, ktorí všetci chcú prísť sem. Vy tie čísla poznáte, len niektorí z nich chcú prísť do Európy a hovoríme o obyvateľstve 32 miliónov, čiže medzi 232 miliónov a 32 miliónov. Vidíte, aký je v tom rozdiel. Minulý týždeň som bol v Mexiku. Videli ste tú fotografiu s ľuďmi, zo Strednej Ameriky do Mexika, ktorí sa snažia dostať sa do Spojených štátov, tí nemajú k dispozícii ani flašu vody, majú ešte menej. Čiže aké sú tie faktory e, push a čo môžeme urobiť? Už e, sa venujeme tejto téme vyše 4-10 ročia a je tu potreba investície, e, ale ak hovoríme o politickej koherentnosti pre rozvoj, tak by sme mali akceptovať eh, lepšie efektívne rozvojové politiky E, a nesmieme sa zastaviť pri otázke migrácie, pretože medzi investíciami a pozitívnym dopadom zajtra máme e, niekoľko rokov a keď sa odoberieme na druhú stranu Stredozemného mora a uvidíme krajiny Magrebu a tieto regióny, tak kde zmizol e, hospodársky rozvoj, kde je možnosť ľudí rozhodnúť ostať doma a usadiť sa. Ale ďalší bod, ktorý chcem povedať, v tejto diskusii môžeme diskutovať o humanitných riešeniach, ale musíme eh, diskutovať aj o ekonomických faktoroch a ekonomických riešeniach, ktoré súvisia eh, s pracovnou agendou, teda agenda, pokiaľ ide o slušnú prácu. Viac ako polovica migrantov eh, opúšťajú krajinu, pretože hľadajú slušné pracovné miesta. Ide o to, aby ste mali príjem, aby ste mohli prežiť a aby ste si mohli plánovať budúcnosť Čiže keď hovoríme o politickej koherentnosti medzi rozvojovou politikou a e, agentov e, o slušnej práci ILO, tak je to iné. Sú tu dve možnosti v rámci Európskeho roka rozvoja. Poprvé musíme hovoriť o investíciách. Od Európskej komisie e, počúvame o investičnom pláne pre pracovné miesta a mali by sme hovoriť o investíciách do eh, režimov sociálnej ochrany, pretože toto zabezpečuje ochranu. To nie je urážka, to je ľudské právo, to je základný odkaz a investícia do eh, ochrany, do sociálnej ochrany eh, predstavuje kľúčovú otázku. Potom je tu Medzinárodná pracovná konferencia v Ženeve v júni, pretože aj tu E, bude na programe sociálna ochrana. Čiže čo môžeme urobiť, aby sme prispeli e, k vytváraniu pracovných miest a k sociálnemu rozvoju e, v týchto častiach, najmä tam týchto našich susedských krajín na druhej strane Stredozemného mora. A tu uvidíme, že je potrebné dospieť k riešeniam, keď zabezpečíme investície Eh, hovoríme o prístupe založenom na ľudských právach. Toto je eh, veľmi eh, nevyhnutné, pretože sú tu odkazy na práva a na právny štát, čiže toto musí znamenať, že migranti bez ohľadu na svoj pravidelný alebo nepravidelný status majú práva a sú to ľudské bytosti, ku ktorým treba takto pristupovať. Čiže je tu potreba zohľadniť ľudské práva a predovšetkým, keď vidíme situáciu a problémy s integrácií, tak e, je dôležité, aby sme podporovali aj e, voči verejnosti, že ľudské práva sú nevyhnutné a že prináležia týmto ľuďom. Máme návrhy, nemáme ešte hotové riešenia a nevyhnutné je predovšetkým to, že potrebujeme odvahu a determináciu. A takisto musíme zvážiť e, riešenia, ktoré možno nebudú také obľúbené keď povieme, že ľudia budú naďalej e, migrovať e, z opačnej strany e, Stredozemného mora a ich nechceme podiahať v tejto situácii a v situácii neistoty, tak musíme zvažovať praktické riešenia, ktoré často nie sú populárne, ale sú nevyhnutné. A to je otázka humanitárneho koridoru. Toto je e, otázka, e, o ktorej treba diskusovať, pretože ľudia budú e, migrovať z týchto krajín Skrátka, oni potrebujú prostredie, ktoré im umožní e, prísť sem a musíme vytvoriť pre nich podmienky a na tejto strane Stredozemného mora. To poprvé. A po druhé, e, pokiaľ ide o humanitárny konidor, máme politický nástroj a môžeme diskutovať s členskými štátmi a povedať, to nie je otázka talianska, francúzska a španielska. Toto je e, problémom všetkých 28 členských štátov. Skrátka je potrebné E, stanoviť konkrétne kroky a povedať, že toto je cesta vpred. Myslím, že môj čas vypršal, ale dovolte mi povedať e, posledné slovo týkajúce sa možno Európskeho roku rozvoja. Ak nechceme len e, začiatok, ak nechceme, aby to len dobre začalo, tak ako sa to stalo v Rige, tak musíme zabezpečiť aby e, nenastal e, zmetok medzi e, obchodnými politikami a rozvojovými politikami. A takisto musíme hovoriť o investíciách, tak ako to avizoval komisár Juncker, umožniť ľuďom, aby ostali tam, kde žijú a aby sa im umožnil slušný život. A takisto e, by sme mali vyzvať pána Timmermansa, ktorý e, hovoril o znižovaní e, administratívnej záťaže. Dokonca vyzval bavorského premiéra, aby bol jeho, aby bol jeho asistent, ale e, možno by mohol pomôcť znížiť administratívnu záťaž aj pre migrantov, ktorí chcú pricestovať z druhej strany Stredozemného mora sem. E, Takže nie je to len pekný prejav pred Európskym parlamentom, ale môže to byť realita, ale to si vyžaduje determináciu, e, odhodlanosť a odvahu. Odporúčam vám dve pesničky, ktoré sú veľmi pekné. E, Manučo Clandestino a druhá pesnička pre starších ľudí z 96 Eh, pesnička od eh, Led Zeppelinu. Ďakujem všetkým rečníkom za to, že ste nám eh, dali materiál na rozmýšľanie, za to, že ste nám navrhli potenciálne riešenia problémov, aj keď niektoré tieto riešenia sú politicky náročné riešenia. Vidím, že je tu um, veľký zoznam ľudí, ktorí sa chce prihlásiť do diskusie. Možno by ste sa mohli predstaviť sami, pretože nie sme vo výbore, kde sa všetci poznáme, takže dám vám slovo, aby by ste sa mohli predstaviť kolegom. Takže Mám teraz 5 rečníkov. Mohli by ste zvinúť ruky, aby sme vedeli, koľko rečníkov máme, aby sme hm, mali prehľad. Už máme len 50 minút, takže navrhujem 2-3 minúty na rečníka, pretože nemáme veľa času. Pozerám sa na svoju spolupredsedajúcu. Pán López Aguilar je prvý rečník a potom Madame Winberg. Takže ako prvý rečník je pán López Aguilar. Mal som to potešenie, že som sa stretol s niektorými rečníkmi, s niektorými hostiami dnes do poludnia. Chcem len oceniť e, tú výmenu názorov, ktorá prebieha, pretože si myslím, že e, hlboké presvedčenie nás všetkých e, je, že zdieľame názor, že azyl sú, sú, súvisí e, s migráciou. E, žiadatelia o azyl nepredstavujú hrozbu pre Európsku úniu. Samozrejme, e, ilegálne obchodovanie je hrozba, ale nie žiadatelia o azyl. Ale súvisí to aj s migráciou, pretože mnohí z tzv. E, nepravidelných migrantov predstavujú e, príležitosť, ktorí unikajú e, z neznesiteľných podmienok z hľadiska ľudských práv a takisto predstavujú veľkú výzvu pre Európsku úniu, ktorá chce byť globálnym aktérom, globálnym hráčom. Ale moja otázka je na pána Ambrosiho s ktorým som sa stretol ako člen e, výboru LIBE. Ide o migračné otázky. Moja otázka je, pokiaľ ide o e, ten návrh, ktorý sme počuli, ide o e, medzinárodnú tlač, že niektorí aktéry zvažujú outsourcing. Outsourcing určitých záchranných e, akcií e, v Stredomori a že by to malo odrádzajúci efekt. Skrátka, že len niekoľko migrantov by sa dostalo na európske pobrežie. E, toto bolo predmetom diskusie v rámci Rady ministrov vnútra a spravodlivosti niektorí ministri e, podporili tento návrh e, vrátane diskusí e, ministrov vnútra, ktorí diskutovali o možnosti outsourcingu utečeneckých táborov v severnom, na severnom pobreží Afriky Mňa by e, zaujímal názor e, migračného úradu, pokiaľ ide o tento návrh outsourcingu, či je to v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a či je to v súlade s právom EÚ, či je to v súlade e, s ďalšími zásadami, ako aj s odporúčaniami, ktoré predložil Úrad OSN pre ľudské práva. Ďakujem. Pana Mintek a potom pana Vix, pani Wikstrom. Ďakujem. Rozvoj a migrácia. To je zaujímavá otázka. Už vždy sme potrebovali migráciu. Otázka je, e, do akej miery to potrebujeme a do akej miery sme, sme schopní s tým zaobchádzať. E, ja uvediem ako príklad moju krajinu Švédsko. Tu e, sme pred 10 ročiami diskutovali o tom, že potrebujeme veľa e, pristahovalectva, aby sa vyvážil a pokryla, aby sa vyvážila a pokryla potreba dôchodkov. Teraz už všetci odišli do dôchodku, ale v podstate sa nič neudialo. A nezamestnanosť bola veľmi vysoká, čiže tento masívny, tá masívna pristahovalecká vlna e, sa e, neosvedčila a máme tu vysokú nezamestnanosť najmä medzi mladistvými, potom sú tu dopady týchto migračných tokov, týchto migračných vln. To viedlo k tomu, že máme asi 200 oblastí, e, kde dochádza k vyčlenovaniu, kde e, ľudia žijú mimo švedskej spoločnosti, kde sú vyčlenovaní, kde nedochádza k integrácii. Čo s týmito oblastiami? E, potom tu dochádza k asociálnemu správaniu, ľudia zapalujú autá, podpalujú školy, napríklad e, e, ľudia hovoria, že keď podpalíme auto, tak dostaneme prácu. Takže vidno, že pristahovalectvo, migrácia má aj dopad. Potom ilegálna migrácia, ilegálne pristahovalectvo. Chcem uviesť, ako je to vo Švedsku. Existuje zákon, že za určitých okolností musíte odísť z krajiny, ale e, tu e, sa zaviedol nový zákon, máte právo na e, vzdelávanie a tak ďalej. Ľudia často pracujú na čierno, musia sa zabezpečovať, ale to sú nesprávne signály, ktoré vysielame, takže treba to vnímať aj v kontexte s migráciou a rozvojom. Takže je tu otázka aj, koľko ľudí je vlastne migrantmi v mojej krajine. Ďakujem pani Wikstrom a pán, potom pán Stýr. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za e, veľmi informatívne e, prejavy. Nie vždy v tomto parlamente e, počúvame rečníkov, ktorí nám poskytujú takéto zaujímavé prehľady o tom, čo sa vlastne deje v týchto oblastiach. Bez ohľadu na to, aké záchranné akcie budeme organizovať. Ako pán Reuter povedal, vždy k nám budú chodiť e, ľudia s flaškami v ruke. Čiže jediný spôsob, ako to vyriešiť, je v podstate e, zmeniť e, alebo zmeniť modely eh, pašerákov v týchto krajinách, aby ľudia eh, necestovali týmito loďami a eh, neriskovali svoje, liž, svoje životy, aby sa netopili ľudia, aby Stredozemné more sa nestalo cintorínom týchto ľudí. A E, treba zrušiť monopol týchto tzv. podnikateľov. A chcem to prepojiť aj na otázku bezpečnosti. Dnes e, každý v tejto budove, ako aj v Európe, hovorí o bezpečnosti. Ak umožníme ľuďom, aby prišli právnym a bezpečným, ochran, ochráneným, chráneným spôsobom do Európskej únie, a aby podali žiadosť o azyl, tak by sme presne vedeli, kto prichádza, e, odkiaľ a za akých okolností. Toto je takisto e, prepojené na otázku bezpečnosti, o ktorej dnes všetci hovoria. Naša výzva spočíva v tom, aby sme ponúkli alternatívu, ale ako to urobiť? Nuž, jeden spôsob by bol, že e, by, sme, že by sa viac, e, zapoj, viac členských štátov zapojilo do programov presídlovania a takisto by sa umožnilo žiadateľom o azyl e, ale z jedna našich víziev je, že 6 členských štátov e, dostáva 80%, e, prichádza sem, do 6 členských štátov prichádza 80% žiadateľov o azyl. Je potrebná solidarita, zvýšená solidarita nielen medzi inštitúciami EÚ, ale aj medzi členskými štátmi. Čiže moja otázka je, podporili by ste systém kvót všetci? systém kvót za účelom zvýšenia zdieľania zodpovednosti medzi členskými štátmi a predovšetkým na, e, otázka na vás, pán veľvyslanec, aký je váš názor na spoluprácu s tzv. E, spolahlivými krajinami, tretími krajinami a aké sú vaše reakcie e, umožniť spracúvanie žiadosti o azyl už v tretich krajinách. To by bola zaujímavá informácia. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Stýr. Ďakujem, ďakujem všetkým predrečníkom. Nemáme veľa času, takže prejdem k presnému príkladu a k otázke. Krajina, ktorú dobre poznám, pretože som sa tam narodil, je to, to je Argentína. A je to krajina, ktorá dokonca v ústave má ustanovenie, že má priťahovať imigrantov. A väčšinou to boli migranti z Európy, Španielska, z Talianska, a niektorí z Chorvátska. No a robili to tak, inštitucionálnym spôsobom a prosperovali. Potom tam začala hrať veľkú rolu korupcia a bohužiaľ Argentína potom rastla hospodársky pomalejšie a momentálne ju krajina, ľudia zase opúšťajú. Moja otázka je, na základe tohto príkladu, pre všetkých rečníkov, či prepojenie medzi účinnosťou inštitúcií a otázku imigrácie, či tam je, ako vyzerá. Je to veľmi citlivá otázka v rámci eh, roz, rozvojovej agendy po roku 2015. Mohli by ste sa k tomu viac vyjadriť. Čo môže EÚ urobiť v rámci svojej rozvojovej spolupráce? Ďakujem pani Hatila a potom pani Kellen. Takže len dve veci, jednu otázku chcem povedať. Počuli sme o pozitívnom dopade vnútroafrického regionálneho eh, obchodu na pracovný trh, predovšetkým e, v súvislosti s výzvami pre naše partnerské krajiny. Máme tu teda regionálne africké mechanizmy. Je to, je, máme to napríklad e, východoafrické spoločenstvo, to je veľmi dobrým príkladom, ako už hovoril pán veľvyslanec. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je dobré, že pán Reuters hovoril o tom, že je treba vždy rešpektovať ľudské práva v rámci prístupu k imigrantom. Takže máme tu novú e, dohodu od novembra v súvislosti s účinnosťou pomoci. Môže niekto vysvetliť, akým spôsobom toto pomôže migrantom, že vlastne my sa podielame alebo napomáhame budovaniu štátov, pretože títo migranti tam žijú v spoločnosti, ktorá je veľmi chudobná, kde nie, nevládne právo. Ďakujem, pani Keller a potom pani Schlein. Ďakujem. Tiež chcem povedať pár vecí, mám pár otázok. Chcem zúrazniť, že často keď hovoríme o rozvoji a migrácii, tak často tam máme Eh, krajiny pôvodu, cieľové krajiny a tranzitné krajiny. Ja sama som z regiónu, kde v podstate máme problém v tu súvislosti. Ľudia, keď niekam odchádzali, tak sa riedili sedľackým rozumom. Nemôžete očakávať že ľudia vydržia vo svojom regióne 20, 30, 40 rokov, kým sa ich región dostatočne rozvinie. Musíte chápať, že oni majú svoje vlastné záujmy, záujmy jednotlivcov. Takže netreba zabúdať aj na vývoj, rozvoj jednotlivcov. Ďalej. Klimatické aspekty. O tom nikto nehovoril, ale to taktiež e, spôsobuje imigráciu. A väčšinou tí migranti neprichádzajú k nám, ale prechádzajú napríklad do ďalšieho regiónu, do ďalšej krajiny, do susednej krajiny. Ale to je problém, lebo idú z chudobnej krajiny do chudobnej krajiny. Tá krajina cieľová je taktiež chudobná, rozvojová. Um, toto sú teda migranti na základe klimatických zmien. Ako im pomôcť? Čiastočne potom tu máme napríklad utečenské tábory, ale tam oni potom napríklad žijú 20 rokov. Máme tu napríklad e, ostrovy, ktoré v podstate sú zaplavované, potápajú sa. Takže týmto ľuďom taktiež treba pomôcť. Um, mám otázku pre pána Brandeu. Hovorili ste o externalizácii externalizovaných utečeneckých táboroch, externalizovaných otázkach e, záchranných akcií. Samozrejme, toto funguje len pokiaľ máme partnerské krajiny, ktoré sú ochotné postaviť na svojom území takéto utečenské tábory, povedia si dobre, dostane peniaze od EÚ. A ako to vidíte v kontexte Africkej únie, sú tam krajiny, ktoré sú ochotné hrať takúto partnerskú úlohu? Čo sa týka Eh, legálneho vstupu, tak samozrejme to je eh, relevantné, to treba tak urobiť. No a čo sa týka tých kvót, tak toto by vyriešilo problém solidarity medzi členskými štátmi, ale zabúdame eh, na individuálnych migrantov. Tí môžu mať rôzne problémy a môžu mať rôzne záujmy. Prepašte, preruším vás, lebo dve minúty platia pre každého. A teraz Ali Schleim. Ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým. Ďakujem Konirov za to, že ste spomenuli eh, Lampedusu a ja som tam bola minulý október, a aby sme eh, zabranili tomu, že tu budeme mať spoločný eh, európsky cintorín skôr než spoločný azylový európsky systém. Musíme nájsť tie správne riešenia. A už sa spomenulo, nie je to problém Talianska, Malty, Grécka, je to európsky problém a preto musíme nájsť riešenia. Taliansko sa často pýta, kde je Európa, e, pokiaľ ide o Lampedusu. Ak sa pozrieme na údaje žiadateľov o azyl, iba 6 e, krajín EÚ e, sa zabra 75% žiadostí o azyl. A kde, je tých, kde sú tie zvyšné vlády? Toto je solidarita, o ktorej hovorí článok 80 zmluvy. Takže e, veľmi súhlasím s tým, že treba nájsť krátkodobé aj dlhodobé riešenia. Z krátkodobého pohľadu e, nie je naozaj možné predvídať naše, e, súhlasím s tými humanitnými koridormi, je treba vytvoriť legálne a bezpečné prístupové cesty treba pomáhať tiež imigrantom, to už je iná téma. A z dlhodobého pohľadu je tu jedna veľká otázka, ktorej sa treba venovať, e, boju proti nerovnostiam, totižto. A ďakujem pánovi Ambrozimu za to, že spomenul prepojenie medzi migráciou a rozvojom. E, chcela by som ešte aj e, spomenúť, že na to, aby sme tu mali efektívnejšie politiky rozvoju, je dôležité lepšie mobilizovať domáce zdroje a snažiť sa teda bojovať proti nelegálnym tokom e, financií, e, možnostiam daňových únikov v e, rozvojových krajinách. Tieto toky nelegálnych peňazí sú momentálne oveľa vyššie než toky rozvojovej pomoci, žiaľ Bohu. Treba sa zaberať e, trvalúžateľným rozvojom a e, v tejto súvislosti sú tie problémy, ktoré som práve spomenula, e, problémy, ktoré sa nedajú obísť pri riešení. Lovis. Ďakujem, Maria Hojbok. Ďakujem, pani predsednička. Takže chcela by som poďakovať všetkým rečníkom za to, že sa nepostavili tieto témy len tak byrokraticky a funkčne, ale že vieme, že vždy sú za tým ľudské osudy, tam je ľudský rozmer keď hovorím o týchto témach, takže je treba na toto mať na zreteli. Chcela by som poďakovať. Áno, tieto humanitárne koridory, no je to veľmi dôležité. Máme tam eh, pašerákov eh, a obchodníkov s ľuďmi. musíme bojovať a musíme mať prehľad o tom, akí ľudia prichádzajú do Európy, kam presne idú, takže to by som zôrazniť taktiež chcem nadviazať na jednu vec, samo reagovať na jednu vec, ktorá je napísaná v záveroch rady. Politická koherentnosť a koordinácia. To je dôležité. No ale ja sa pýtam, kde je politická koherentnosť v praxi? Poviem vám taký malý príklad. My v podstate izolujeme naše európske hranice, ale imigranti, ktorí sú tu a ktorí majú prácu, oni podporujú rodiny vo svojej krajine pôvodu. A to je obrovská miera peňazí. A keď hovoríme o rozvojovej pomoci, tak máme tieto peniazy, ktoré sú posielané e, zase domov do krajín pôvodu a možno, že tie zase, tými sa zaplatia tí pašeráci, pretože ďalší, členský, ďalší člen rodiny sa chce dostať tiež do Európy za tieto peniaze. Takže Ďalej, tu máme poplatky za tieto transfer peňazí, tie sú často extrémne vysoké. posielať domov peniaze, často je to veľmi drahé, takže sú tu neformálne toky peňazí. Takže ako je naša politika v tejto oblasti? Mali by sme vytvoriť nejaký oficiálny spôsob, ako toto riešiť, aby sme tu mali prehľad, koľko peňazí sa posiela kam, nakoľko sú migranti schopní podporovať svoje, krajiny, svoje rodiny v krajine pôvodu. Takže musíme byť koherentní. Ďakujem. Ďakujem pani Loristin a potom pani Maja. Alebo Maja. Ďakujem. A taktiež chcem poďakovať pani Papadopulo za to, že hovorila opäť o holistickom prístupe, o tom, že treba sa dívať na všetko zo širšieho e, záberu. Pretože predstavte si 20 rokov pre týchto ľudí. To znamená, že v podstate ten moment príchodu, to je krátky moment, ale potom ich čaká dlhá doba, 20 rokov napríklad. A Otázka, ako integrovať týchto ľudí do európskej spoločnosti, do miestnej spoločnosti, no a jednu chvíľu by sme mali zdôrazniť. Tu hovoríme o vašej stratégii, ale tam je, to stojí veľa peňazí. A vidíme tam, že budúci rok 203 e, miliónov bude vyhradený na rozvoj na ľudský kapitál, ľudských zdrojov. Tam máme taktiež e, vzdelávanie, nie len odborné vzdelávanie, ale skôr je treba sa zamyslieť nad tým, že nielen podporovať tých ľudí, ktorí prichádzajú, ale miestne spoločenstva. Vidíme tam rôzne konflikty, totiž títo ľudia prídu a mohli by byť zákonom chránení. Ale pokiaľ tie spoločenstva nespolupracujú, nemajú o nich záujem a nechcú, tak bude dochádzať ku konfliktom. Pokiaľ ľudia napríklad v Paríži, mladí ľudia, ktorí sa narodili v Paríži, chodili tam do školy a potom niekoho zavraždia, keď sa pozrite na tú otázku e, zahraničných tzv. E, bojovníkov, bojovníkov Eh, islamistických. Takže túto je to treba riešiť. Vzdelanie napríklad. Musí to všetko prebiehať na medzikultúrnej úrovni. Musí mať lepšie eh, kultúrne, sociálne eh, kvalifikácie. Ja sa pýtam, koľko ľudí pracuje v týchto organizáciách, ktoré sa teraz zaoberajú imigrantami, utečencami, žiadateľmi o azyl, Koľko ľudí je tam zamestnaných, koľko ľudí tam pracuje. Minulý týždeň sme e, diskutovali o Romoch, už celé 10 ročia sa hľadá riešenie, diskutuje sa o ich integrácii, o ich vzdelávaní, hľadá sa celoeurópska stratégia, celoeurópsky prístup, no ale toto spada do e, právoci členských štátov, ale je treba sa to pozrieť zodpovedne z európskej úrovne. Ďakujem, pani Maja. A potom pani z Argentíny. Mayer, prepačte. Mayer, máte pravdu. Takže by som sa chcela opýtať pán Ambroziho. Vy žiadate európsku reakciu na fenomén masovej migrácie. Tvrdíte, že EU musí reagovať. A taktiež apelujete na krajiny pôvodu, taktiež tak, aby sme mohli zlepšiť systém príjmania v regiónoch. Niektorí rečníci hovorili o tom, aká je situácia v krajinách pôvodu, ale aký to má dopad na krajiny cieľové. Ďakujem pani z Argentíny a potom pán Gerosalem. Uh, eh, dank u wel, voorzitter. Uh, Um, in... Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto diskusia eh, je zaujímavá v tom, že nám ukazuje, ako my, Európania, eh, sa pozrieme na náš problém e, s migráciou, chceme ho presunúť na plecia tretich krajín. A pán vyslanec z Africkej únie už tento problém spomenul. Treba by sme sa zaoberali tým, ako sa postarať o to, e, aby sa mimo našich hraníc e, konalo zaobranie sa prípadmi žiadateľov o azyl. Už to tu zaznelo, ja s tým tiež nie som spokojná. Eh, spomenuli sa aj vlastné iniciatívy európskych krajín. Eh, súvisí s chátomským procesom. Mne je ľúto, že sa takto komplikuje, ak členské štáty eh, s viacerými africkými krajinami ako Eritrea, Sudan, Etiópia a ďalšie spolupracujú. To sú krajiny, ktoré eh, nie sú už také veľmi starostlivé v oblasti eh, ľudských eh, práv. S nimi sa potom uzatvoria zmluvy. A tu si myslím, že Africká únia vlastne financuje outsourcovanie tohto problému z Európskej únie. A spolupracujeme tu e, výbor TV a LIBE, preto je dôležité, e, aby sme sa spolu zaoberali tým, čo je užitočné v tejto problematike migrácie. Máme tu pilotný projekt e, Európskej únie v Nigérii, kde sme sa snažili vysvetliť ľuďom, že Európa nie je nebom na zemi, ale myslím aj na iné fondy. Tí, eh, tí, ktoré sú momentálne v rozpočte pre eh, vnútornú politiku, by sa dali eh, uplatniť aj pre oblasť migrácie. Migrácia to sa väčšinou vníma ako boj proti migrácii. A to súvisí aj s tým, čo sa môže financovať z ktorých fondov. Ďakujem. Pán Gereo Salons, potom eh, pán Neuser. Ďakujem. Ďakujem všetkým rečníkom, ďakujem pani predsednička. Myslím si, že hlavným nepriateľom našej koherentnej spoločnej politiky v EÚ je boj proti manipulácii s verejným názorom, verejnou mienkou, tak ako povedal pán Ambrosi. Sú tu rôzne mýty okolo imigrácie a ja by som chcela pohovoriť o ďalších. Myslím si, že pokiaľ sa pozrieme na skutočné údaje, tak bilancia klasické imigrácie v podstate v rámci EÚ za posledných pár rokov nestúpla. Stúpol iba tlak, ktorý e, vyvoláva, vyvoláva humanitárna kríza na základe vojen. A občanom sa tvrdí, že v podstate sa valí, valí tieto imigranti ako lavina, ale keď sa pozrieme ako údaje, na údaje, tak ako hovorila pani Schlein alebo pani Wikström sú členské štáty, ktoré príjmajú viac imigrantov než iné, ale je pravda, že pokiaľ EÚ by prijala počet e, vysídlených ľudí e, ekvivalentný tomu, čo napríklad príjma Libanon, tak e, v Nemecku je bolo 20 miliónov ľudí navyše v Španielsku 8 miliónov imigrantov, takže nie je to žiadna lavína imigrantov. Ďalej, sociálne služby. Hovorí sa, že sociálne služby v tejto chvíli v podstate sú prevalcované imigrantami. Ale všetky štúdie hovoria, že imigrácia prispieva k hospodárskému rastu a že z demografických a generačných dôvodov uh, imigrácia v podstate e, stojí menej než to, čo prispieva. Všetci sme videli, že tie e, zlé bezpečnostné situácie alebo incidenty v Európe za posledných mesiacov nenastali e, z dôvodu imigrácie, ale boli to ľudia, ktorí sa narodili a boli vzdelaní v tých krajinách, kde došlo k týmto zlým bezpečnostným incidentom. Takže musíme bojovať proti stereotypom, proti manipulácii verejnej mienky a v tomto zmysle možno príde chvíľa, kedy, ako povedal Roy, podľa Conny Reuter, môžeme sa dostať do toho, ako hovorí ďalšia pesnička Tmanu Čau, že našou budúcou stanicou bude nádej. Pán Neuser a napokon pán Manskor. Ďakujem. Nechcem položiť otázku, ale e, skôr e, apelovať na nás samých. Myslím, že sme e, situáciu dostatočne zanalizovali, ale treba sa zobrať tým, ako Európsky parlament môže konať. Máme tu teraz Európsky rok rozvoja a s tým je spojená veľká šanca lobistickej práce pre viac solidarity, pre lepšiu uh, spoluprácu v oblasti rozvoja v posledných rokoch. Utrpela veľmi táto lobistická práca, pripomínam len financovanie rozvojovej politiky. Bohaté štáty prislúbili 0,7 svojho rozpočtu pre e, rozvojovú spoluprácu. Ja pochádzam z takéto bohatej krajiny. Tá v posledných 15 rokoch Afrika rokoch mala e, e, zeleno-červené, e, čierno-žlté, červeno-čierne vlády, všetky možné politické farby tam boli zastúpené, ale nepodarilo sa nám vyvinúť sa nejako vpred v oblasti financovania rozvojovej spolupráce. Máme tam 0,4 zahambujúcich 0,4 niekde v premere toho, čo vlastne očakávame od Eh, no, pristúpených členských štátov z východnej Európy, ktoré sú niekde na úrovni 0,3. Takže je to veľmi dôležitá téma a mali by sme konferenciu VADIS ABB v júli využiť na to, aby sme eh, mali spoločnú pozíciu Európskeho parlamentu a tým vyvinuli tlak eh, na členské štáty. Tam sa do toho musí veľa pomôcť. Veľmi vítam, že Merkelová a Hollande Eh, stáli vedľa seba eh, v oblasti ukrajinskej krízy a ja by som niečo podobné eh, očakával aj v oblasti solidarity a viac financií pre rozvojovú spoluprácu. Ďakujem, pán Manskúr. A potom Anny Líc. A to už bude posledný rečník. Citer les intervenants pour euh, Chcela by som zablahoželať e, e, rečníkom za ich e, prejav a ich humanistický prístup k migrácii. Ako ste uviedli, ľudia už od dávna cestujú, presúvajú sa, nie je to len dnešná záležitosť, ale ide o tom, či tu je teraz problém s migráciou. Vieme, že niekto to tak môže vnímať, ale problém s migráciou je teraz taký, že musíme o tom štrukturovanie hovoriť, zaoberať sa právnymi, sociálnymi e, prvkami. V tomto spočíva problém s migráciou. Nemôžeme dnes zabraňovať ľuďom, aby sa presúvali Máme tu otázku strachu, nekrutú diktatúry, ale nemôžeme zabraniť ľuďom, aby e, k nám prišli. Dnes máme dve možnosti. Pozrime sa na právny rámec a zaoberajme sa tým, že ak by človek chcel teraz odísť, tak e, Eh, vždy si bude hľadať nejakú eh, možnosť, ako sa sem dostať aj eh, v prípade ovzdušia strachu. Ide o to, aby ľudia boli dobre prijatí, aby sa mohli dobre integrovať a to v rámci dobre udržateľného rozvoja. Takže nie je tu tak veľmi problém migrácie, ale imigrácie. Ďakujem. Chcem sa oprieť o to, čo povedal kolega predo mnou. Ako môžeme byť aktívnejšími e, europoslanci? Máme tu G7 v Nemecku tento rok, hlavnou témou je Afrika. E, už týždeň uvažujem nad tým, ako Ehm, sa tomu povenovať. Odbory ehm, sa tým tiež e, zaoberajú, snažia sa túto tému ehm, urobiť dôležitejšou, aby sa tu európske štáty viac e, zomkli navzájom. My sme k tomu zorganizovali aj workshop e, z EPP a e, chceme to teda podporiť, chceme o tejto téme oveľa viac hovoriť, chceme, aby summit G7 e, vyvinul väčšiu aktivitu aj v rámci e, roka rozvojovej politiky. Takže toto je taká myšlienka apel z mojej strany, aby sme sa viac na to sústredili v budúcich týždňoch. Ďakujem, to je veľmi dobrá myšlienka. Nemôžeme zabudnúť na summit e, e, e, G8. Predtým, než sa vrátim k tomu, čo povedala pani Gál. Chceli by ste aj vy niečo dodať k tejto téme? Ďakujem, pani predsednička. Predpokladám, že mám veľmi málo času, takže spomeniem len tie hlavné body. Migrácia ostáva e, naozaj e, vysoko na našej politickej agende pre e, teda komisiu. Je to jedna z top priorít celkom jednoznačne. V tomto kontexte keď maximalizujeme dopad rozvojovej práce. To chceme docieliť. Na tomto pracuje DEVKO. Aj kolega e, z DG Home dostane slovo, aby spomenul interné aspekty. Ako to už zaznelo, je to e, skutočnosť v našich e, životoch. Nemôžeme o tom doschodovať byrokraticky. Pre niektorých ľudí je to jediná existujúca možnosť, ako, ako prežiť. Migrácia nie je teda zlyhaním rozvoja. Musíme sa snažiť zvyšovať životný štandard v e, južných krajinách. Musíme sa zaoberať migračnými e, tokmi. Ľudia majú dnes aj iné e, možnosti premiesňovať sa, také, ktoré nemali v minulosti. Migranti značne prispievajú k rozvoju aj v, vo svojej krajine pôvodu, aj v krajine, do ktorej prichádzajú. Eh, už tu zaznel, zazneli, eh, eh, zazneli tie objemy peniazy, ktoré sa vracajú naspäť do krajín pôvodu zo strany teda imigrantov. Je to štyrikrát väčší objem než objem rozvojovej pomoci, takže nie je to malá suma, je to oveľa viac, než my verejne prispívame na túto oblasť. Takže eh, k úlohe rozvojovej eh, spolupráci, eh, k migrácii snažíme sa zlepšiť riadenie migrácie tak, aby bolo efektívnejšie. Mm, jedna z myšlienok tu už zaznela v tejto súvislosti v diskusii. Musíme sa venovať neregulárnej migrácii tým, že budeme bojovať pôvod, to, čo vedie k nej. Spomenulo sa tu aj pašovanie, je to určite niečo, proti čomu musíme silne bojovať. Treba toho e, ešte veľa, veľa povedať, ale viem, že musím byť stručný. Ak dovolíte, ešte by som dal slovo kolegovi z DG Home, ktorý by chcel tiež určite pár bodov doplniť. Ďakujem pekne. Začnem tým, že poviem, že strany komisie naozaj vítame iniciatívu parlamentu takéhoto spoločného zasadnutia výborov eh, na túto významnú tému, aby sa zabezpečila koherentnosť práce v rámci parlamentu v tejto téme. Eh, komisia má podobný prístup už viacero rokov veľmi úzko e, spolupracuje, e, spolupracujú naše dve generálne riaditeľstva. Nechcem e, predlžovať diskusiu príliš, môj kolega už tiež veľa vecí povedal, ale chcem spomenúť ešte Európsku agendu o migrácii. Tá sa má prijať koncom mája. Ako už viacerí povedali, politická migrácia je e, politickou prioritou pre EÚ, vyžaduje si to obsiahli e, svoj prístup zo strany EÚ. Ja nespomínam výraz holisticky, aj keď sa to tu spomína často. Mm, táto agenda eh, sa bude točiť okolo eh, priorít eh, predsedu Junckera, efektívna zilová politika, dobre riadená migrácia, boj proti nelegálnej migrácii, zabezpečovanie vonkajších hraníc, externá dimenzia a spolupráca s tretimi krajinami budú zohrávať dôležitú úlohu. Dôležité je, že sa musíme zabrať celým migračným procesom z krajín pôvodu cez tranzitné krajiny. A musíme sa zaberať aj krajinami, e, e, ktoré sú destináciami týchto migrantov a musíme sa zoberať tým, ako e, sú v nich príjmaní migranti. Chcem ešte spomenúť tiež to, že rozvojová spolupráca bude jasne má dôležitú úlohu pri, e, teda, e, v oblasti posilňovania vzťahov s našimi partnerskými krajinami. Musíme sa spoločne e, venovať neregulárnej migrácii a musíme sa spoločne snažiť meniť migračné toky. Dnes sme hovorili o výzvach, o tragickej situácii v Stredozemnom mori, kde mnohí ľudia strácajú svoje životy, ale je to aj o príležitostiach. Na to by sme nemali zabúdať tiež Musím sa snažiť maximalizovať e, príležitosti a pozitíva, ktoré migrácia môže so sebou priniesť pre e, krajiny e, pôvodu aj krajiny, do ktorej migrujú ľudia. Thank you very much for the commission. Ďakujem. Teraz tu máme množstvo otázok. Máte veľmi náročnú úlohu, milí rečníci, pretože Máme 5 minút pre každého z vás, aby ste zareagovali na niektoré z vašich týchto otázok. Tridsaťpäť maximum. Môžeme e, pracovať len do 12.35, takže začnem pánom Ambrosím a E, potom môžeme pokračovať. Áno, ďakujem, budem čo najstručnejší. Čo sa týka outsourcingu, záchranných a azylových e, postupov, myslím, že outsourcing a externalizácia, toto nie je slovo, ktoré by som uprednostnil ja. E, čo sa týka medzinárodnej spolupráce na záchranu životov, myslím si, že Akákoľvek forma spolupráce je vítaná. Otázka je, čo sa stane potom, čo e, ľudí zachránime na mori, e, za akých podmienok budú fungovať, aké štandardy sa stanovia pri pokračovaní v ich pomoci a čo sa stane s nimi potom, čo e, sú zachránení a dovezení kamkoľvek. V minulosti niektoré európske krajiny externalizovali hraničnú kontrolu E, za predchádzajúceho režimu Líbie. Myslím, že k tomuto modelu sa už nebudeme môcť priblížiť. Priorita musí byť ochrana ľudí a nie len ochrana hraníc, respektíve e, ochrana hraníc za účelom ochrany ľudí a nie naopak. Takisto je tu otázka kredibility, e, spolahlivosti, keď hovoríme o azylových e, postupoch. Vypočuli sme si od členov výborov, že jedna z otázok, ktorou sa Európa musí zaoberať, pokiaľ ide o migračné nátlaky a tak ďalej, je interná solidarita, zdieľanie bremená medzi 28 členskými štátmi. Nuž e, je trošku zvláštne, že žiadame iné krajiny mimo Európy, aby preukázali solidaritu voči Európe, pokiaľ ide o vzdielanie bremena, keď už len v rámci Európy ešte stále sme sa nedostali do tohto štádia. Myslím si, že je to otázka um, vieryhodnosti Európskej únie, ktorá chce byť globálnym hráčom a nielen globálnym platiteľom. Čo sa týka otázky systému kvót, akýkoľvek mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby 28 členských štátov mali rovnaký podiel pri e, zvládaní migračných tokov, čokoľvek fu- bude fungovať je vítané, čokoľvek je realizovateľné a priateľné. Myslím, že by to bolo veľké vylepšenie a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si sa zamerali na návrh humanitárneho koridoru. Áno, je pravda, že toto by E, zabránilo e, modelu e, pašerákov a prevádzačov. Toto by blokovalo ich prácu, takže by sme budovali, eh, eh, tie problémy by sa diali inde, pretože toto sa deje aj v rámci Európe. Európy tá sieť funguje eh, nielen preto, že operujú na druhej sade, a pretože majú spojky aj na tejto strane. Čiže koridor by vyriešil veľkú časť problémov, ale boj proti ilegálnemu obchodovaniu a prevádzačstvu musí prebiehať aj v Európe. Čo sa týka príjmania v Európe a v iných regiónoch. Princíp, za ktorý sa zasadzujeme my a model a politika, za ktorú sa zasadzujeme my, e, robíme to e, na globálnej úrovni, nie len v niektorých regiónoch, ale čo sa týka príjmania, viaceré e, regióny, z ktorých pochádzajú tieto migračné toky, už v podstate toto robia. V Turecku napríklad za jeden týždeň vstúpilo takmer toľko e, pristahovalcov e, zo Syrie e, ako za celý rok v Európskej únie. V Africkom rohu bol obrovský príliv pristahovalcov, čiže pokiaľ ide o príjmanie rôznych typov migrantov, myslím, že viaceré regióny sveta Eh, už aplikujú model, eh, ktorým by sme sa mohli inšpirovať. Eh, napríklad tu bola spomenutá Argentína, napríklad táto má veľmi zaujímavý model, ktorý by stal za preskúmanie. Ďakujem pán Ambrozi, pán veľvyslanec Pramdeo. Ďakujem len niekoľko postrehov a komentárov k otázke spracúvania Eh, žiadosti o azyl a utečencov, eh, čo sa týka outsourcingu, eh, záchranných operácií. Africká únia nediskutovala o tejto možnosti. Avšak dalo by sa očakávať, že jedno z riešení bude zabrániť tomu, ako to len bude možné, pretože Európska únia má vlastnú zodpovednosť pri príjmaní utečencov a migrantov. Takisto ide o kontrolu a zvládanie migračných tokov na vlastné územie. Tu ide o zdieľanie zodpovednosti, čiže z perspektívy Africkej únie e, tá by pravdepodobne odrázala od takého outsourcingu. Takisto musíme mať na zreteli, aká je politika susedskej, eh, susedskej oblasti, či tu existuje kapacita, kto by monitoroval e, takéto procesy, ktoré by boli spustené, e, facility, kto by školil personál, aby vykonával takúto pravdu a v konečnom efekte, kto je vlastne zodpovedný za to celé. Čiže nemôžeme len zaplatiť za nejaké služby a presunúť zodpovednosť na niekoho iného. E, pokiaľ ide, najmä pokiaľ ide o takéto dôležité záležitosti. Čo sa týka e, aspektu vzdelávania, myslím si, že je kritické, je dôležité, aby e, vzdelávanie prebiehalo na obidvoch stranách. E, v Afrike, na, strednom, na Blízkom východe, v Ázii, v Európskej únii, aby naozaj prebiehala integrácia na úrovni spoločenstva. Toto je veľmi dôležité Zkrátka treba brániť, eh, aby, eh, aby sa niektoré sektory, niektoré časti eh, migrantov necítili marginalizovaní a vyčlenovaní. príliv, veľký príliv, lavína pristahovalcov, o ktorej sme hovorili, E, musíme akceptovať fakt, že e, už e, na základe rozhodnutia došlo k erupcii takejto krízy. Obyvatelia Sýrie ani Iraku si nezvolili, nerozhodli sa pre takúto krízu, takže koho je to zodpovednosť? Ale nezapierajme to, že máme zodpovednosť, že existuje zdieľaná zodpovednosť pre humanitnú krízu, keď e, vzniknú takéto problémy. V tom si musíme povedať pravdu. No a na záver, pani predsednička, ak e, e, ide o 60 miliard roku, ilegálne finančné toky je plus minus 50 miliard. Keby tieto financie mohli byť e, zlúčené, tak e, by sme zistili, že je možné docieliť rozvoj. Skrátka, mali by sme robiť to, čo je správne, bolo by nemorálne a nezodpovedné e, zavrieť predtým oči a nepristupovať k tomu ľudsky. Ďakujem teraz pani Papadopulo. No už musím povedať, že väčšina reakcií sa týkala vstupu do Európy a situácie v, Európy, v Európe. A tu, síme, tu musíme zmeniť e, postoj. Musíme myslieť na deti utečencov e, zo Sýrie a z Libanonu. O, o nich tu ide. Koľko môže urobiť Libanon a Jordánsko? aká je budúcnosť týchto detí v týchto krajinách. Ak nebudeme rozmýšľať týmto smerom, tak budeme riešiť len symptómy, pokiaľ ide o e, príchody do Európy. K tým dvom otázkam, e, pokiaľ ide o outsourcing a systém kvót, myslím, že už tu bolo veľa povedané, pokiaľ ide o outsourcing. povedal, eh, vyjadril sa k tomu veľvyslanec, my máme eh, problém s týmto konceptom. Je to nový koncept v roku 2003, eh, už sa uplatňovali podobné koncepty, sú tu obavy, pokiaľ ide o zodpovednosti, kto prevezme zodpovednosť za týchto ľudí, ktorí čakajú e, na spracovanie ich žiadosti e, na miestach mimo Európy, čo sa s nimi stane, ak budú zamietnuté tieto žiadosti, e, aké budú ich statusy, pretože tie čakacie doby môžu byť niekoľko rokov, napríklad v Egypte, kto je za nich zodpovedný, majú prístup k právnej pomoci, majú všetky záruky a práva, ktoré musia byť zabezpečené pri skúpaní žiadosti o azyl, môžu žiadať o azyl azyl v Európe e, ešte ďalej, a pokiaľ boli v týchto krajinách zamietnutí. No a potom e, spontánni e, ľudia, ktorí spontánne prežili, pretože ľudia chcú prežiť takže prebiehali diskusie, ale je tu kvóta pre presídlovanie, to je jedna vec, a potom možný systém kvót pre žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú spontánne, to je ďalšia vec. Pokiaľ ide o presídlovanie, o systém kvót pre presídlovanie, toto by mohlo fungovať v zmysle spoječného európskeho úsilia v súvislosti s presídlovaním. E, toto je čosi, čo už bolo podporené počas uplynulých rokov, je potrebné e, zabezpečiť e, systém únie. Pokiaľ ide o kvóty pre žiadateľov o azyl, to je trošku zložiteľšie, pretože ako už bolo spomenuté, potreby ľudí máme, e, rodinné väzby, vždy sme tu mali ľudí, ktorí budú musieť cestovať inde aj keď sú stanovené konkrétne čísla pre členské štáty, ale sú tu rôzne možnosti príjmania integrácie v jednotlivých členských štátoch a ak toto nezohľadníme, tak e, nebude možné, aby ľudia sa premiesňovali. A pokiaľ e, nebude jasný mechanizmus solidarity e, a nielen pevné čísla, tak nikdy nebude možné toto podchytiť a ľudia sa vždy budú premiesňovať v rámci členských štátov. Ďakujem veľmi pekne, pán Rajta. Ďakujem, e, hovorilo sa o kvótach, nebudem to opakovať, pretože e, súhlasím. Čo sa týka outsourcingu, áno, pozrime sa, čo urobili Američania s outsourcingom vojny e, súkromným spoločnostiam a aké sú príklady, ktoré máme my, pokiaľ ide o centra v Európe, ktoré prevádzkujú súkromné spoločnosti ale e, hovoríme o pracovných okolnostiach, ktorí, pre ľudí, ktorí pracujú v týchto centrách. Tento e, sektor nemôžno privatizovať. E, hovoríme o 0,7%, pokiaľ ide o rozvojové otázky, ale nehovorili sme o otázkach, pokiaľ ide o budovanie kapacít pre občianske spoločnosti na oboch stranách Stredozemného mora. Pretože budovanie kapacít e, to je aj otázka vzdelávania. To nie je len e, oficiálny školský systém, to znamená aj e, kultúra, e, voľnočasové aktivity a všetky služby s tým spojené a všetky aktivity. Toto sú takisto kapacity. Potom kapacity pre mimovládne organizácie. Dám príklad. Jeden z, z, Takže eh, pokiaľ ide o budovanie kapacít, to znamená eh, aj kapacity fungovať eh, priamo na mieste a to znamená prostriedky. Ide o uznanie úloh, ide o uznanie a je tu potreba prostriedkov pokiaľ ide o finančné otázky, ale určite to znamená aj e, pozrieť sa, e, kam tie financie sú investované. Takže je veľmi dôležité, aby e, slušná práca bola prioritou, ale musí to byť prepojené aj na iné otázky ako sociálna ochrana a takisto to musí byť v duchu spolupráce, ale ide aj o prevádzkovateľov, e, poskytovateľov humanitárnej, humanitárnej, polo, humanitárnej pomoci. Takisto mimovládne organizácie. Summit je niečo pre verejné povedomie, ale e, posledný bod, ktorý chcem povedať, nemôžem akceptovať pojem ilegálny to je len eh, regulárny. Takže mali by sme sa eh, dohodnúť na eh, pojme irregulárna migrácia, pretože ide tu o motiváciu. Je tu právo na migráciu, takže pojem ilegálny je naprosto nepriateľný. Takže tu prestanem, budeme ďalej pracovať a uvidíme, aké závery bude mať Európsky rok e, rozvoja. Ďakujem, môžeme diskutovať o rôznych pojmoch. Chcem sa poďakovať e, za váš čas. Libe komity poskytne správu e, k tejto otázke. My vypracujeme správu. Takže e, treba to... E, takže ide... Takže e, ďakujem vážení kolegovia, ďakujem aj hosťom. Chceli by sme vám e, poďakovať aj potleskom. Ďakujem za vašu účasť.